tým je vyjadrenie e, komisie k e, téme transparentnosť a kontrola klinického skúšania. A dávam teraz opäť slovo pánovi komisárovi, pán Andriu Kajtis, nech sa páči, máte slovo. A môžete sa vyjadriť v mene komisie. Vážená pani predsedajúca, vážení poslanci, poslankyne, vážený parlament, v prvom rade by som rád vyjadril svoju najväčšiu alebo svoju úprimnú sústrasť eh, s obeťami tej tragickej udalosti, ku ktorej došlo nedávno počas klinických skúšok vo Francúzsku a zasiahlo to eh, týchto pacientov ako aj rodiny. Eh, som presvedčený, že francúzske orgány prijali všetky nevyhnutné opatrenia preto, aby sa vysporiadali s touto témou a že robia všetko, čo je v ich silách na to, aby dokázali jednoznačne ozrejmiť, čo sa stalo. Ja osobne som v úzkom kontakte s francúzským ministrom zdravotníctva, aby sme pozorne sledovali tú tému a akýkoľvek nový vývoj, ktorý sa spája s touto otázkou. Je naozaj veľmi dôležité, aby sme si všetci počkali na výsledok tohoto vyšetrovania skôr ako urobíme akékoľvek závery. Klinické skúšanie je kľúčové pre vývoj nových liečiv a zároveň preto, aby sme dokázali zlepšiť a skvalitniť liečbu pri eh, používaní eh, schválených a povolených liečiv. Klinické skúšania sa častokrát týkajú alebo sú súvisia s poslednou nádejou pacientov, ktorí trpia vzácnými a neriečiteľnými eh, ochoreniami. Pediatrická onkológia, to sú jednoznačne prepojené, prepojenia medzi účasťou na klinickom skúšaní a očakávanou dĺžkou života pacientov Nemôžeme ale zabúdať na to, že isté rizika vždy budú súvisieť s každou formou klinického skúšania. Klinický výskum je sektor, kde je Európa svetovým lídrom. Častokrát e, tým poskytujeme európskym pacientom ten najlepšie, najinovatívnejšie e, formy liečby pri naj, najšpičkovejšej forme ochrany zdravia pacientov. Všetci súhlasíme s tým, že transparentnosť je kľúčový komponent eh, tohoto procesu eh, klinického skúšania. Mali by sme presne vedieť, že kto, kde, čo skúša, a za akým účelom a zároveň aké sú kritéria náboru pacientov. Časť týchto informácií je už dnes k dispozícii prostredníctvom existujúceho registra európskych klinických skúšaní, ktoré spravuje Európska agentúra pre liečivá. A s touto agentúrou mám neustály kontakt. Okrem toho, ako náhle je skúšanie ukončené, jeho výsledok, či už pozitívny alebo negatívny, by mal byť zverejnený. Okrem toho, Európska agentúra pre liečivá EMA veľmi proaktívne sa zapája do politiky, v rámci ktorej má aj zverejňovať ehm, klinické štúdie a správy, ktoré sú predkladané tejto agentúre ako ehm, podklady na schvalovanie marketingových dokumentov pre ehm, liečiva očené ľuďom to bude schválené už tento, do tohto leta. To bude, tým, tým sa staneme skutočnými pioniermi v transparentnosti klinického skúšania. Takýmto spôsobom vlastne sa robí akýsi prediel medzi súčasnou situáciou a budúcou legislatívou, ktorá bude upravovať klinické skúšanie. Bude to jednoznačné zlepšenie v oblasti transparentnosti. Všetky informácie, ktoré sú vyžadované členskými štátmi, budú dlhodobo ukladané v rámci nového Európskeho centra, Európskej databázy, ktorá takýmto spôsobom bude sprístupňovať informácie a bude to správovať EMA s niekoľkými výnimkami, ktoré boli definované v rámci legislatívneho procesu. Celý obsah tejto európskej databázy bude verejne sprístupnený k dispozícii. Okrem toho, v prípadoch, kde bude e, prevyšujúci verejný záujem, všetky informácie, ktoré sa týkajú e, špecifických e, skúšaní, budú okamžite zverejnené. Európska databáza je e, postupne budovaná Európskou agentúrou pre liečivá. Tento nástroj je kľúčový pre korektné fungovanie nového nariadenia. E, bude to musieť zvládať simultáne tok informácií, ktorý sa týka tisícok klinických skúšaní, ktoré prebiehajú každý deň v Európe. Rozhodne to tvorí veľmi komplexný a náročný IT e, projekt kým na jednej strane si uvedomujeme tie technic, tú technickú náročnosť a tie výzvy, ktoré pred nami stoja, na druhej strane si musíme priznať, že celý projekt meška. Všetky dotknuté strany, EMA, členské štáty, ako aj komisia, budú musieť urobiť väčšie úsilie vyvinúť väčšie úsilie preto, aby európska databáza bola nasadená a funkčná čím skôr, tak aby sme dokázali umožniť plnú implementáciu nového nariadenia. A dnes nie sú žiadne prvky, ktoré by indikovali e, uplatňovanie alebo uplatniteľnosť tohoto nového naredenia, e, ktoré by naznačovalo, že táto naredenie by už zabránilo incidentu, ktorému došlo vo Francúzsku. Som si istý, že EMA e, nasadí nevyhnutné technické zdroje, ak tak už nespravila, a komisia bude celú tému monitorovať veľmi podrobne. Takisto vyzývam všetky členské štáty, aby úzko spolupracovali medzi EMA a členskými štátmi niekedy e, je táto spolupráca veľmi zložitá. Takisto vyzývam členské štáty, aby e, navyšili svoje konštruktívne úsilie a napojenia na tento projekt. Vážený pán predseda, Vážená pani predsedajúca, vážení poslanci, poslanky, dovolte mi ešte raz zdôrazniť dôležitosť väčšej transparentnosti klinického skúšania v Európe. Dosiahneme to novo, novým nariadením, ktoré upravuje klinické skúšanie v Európe. Opäť sa obraciam na všetky dotknuté strany, aby konštruktívne pracovali na tom, aby sme dokázali zabezpečiť to, že toto nariadenie bude účinné tak skoro, ako len bude možné. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán komisár. A teraz dávam slovo poslancom, ktorí vystúpia v mene politických skupín. A ako prvý dostane slovo Peter Líza, nie je tu. Takže začneme pánom Grótem. Nech sa páči, pán Grótem, máte slovo. Tak si zoberiem aj ten slot EPP. No, dobre, žartým okom. Klinické štúdie a nešťastie, ku ktorému došlo vo Francúzsku. To je obrovská katastrofa. Naozaj chcem vyjadriť e, súcit e, tým, ktorí boli e, poškodení a teda bola tam aj jedna obeď potom e, to pripomína katastrofu z mm, roku 2006 v svojom kráľovstve v neosisi Northwick. Vtedy boli prijaté smernice o tom, ako sa majú realizovať tieto klinické štúdie. Myslím, že to bolo správne, bola tu veľká bezpečnosť a tisíce dobrovoľníkov sa súčasňovali takýchto klinických e, skúšanie. Však otázka teda je, e, aká je osveta, aký je stav vyšetrovania. Možno by ste to mohli upresniť, pán komisár. A tiež, aké dopady má tento prípad na realizáciu aktuálnej legislatívy, ktorú sme prijali v parlamente spolu s radou, pokiaľ ide o tieto klinické štúdie. A čo sa dá očakávať ohľadne databázy, ktorú ste spomínali? Celé sa to realizuje veľmi transparentne, otvorene. Na databáza, ktorá bola schválená v rámci príjmania legislatívy, kedy sa dá očakávať, že bude online a, keď, a bude zrealizovaná. A treba ešte dať e, pozor aj na to, že práve pre pacientov vo fáze 1, ktorých sa to v tomto prípade dotklo, či sú nejaké návrhy komisie, že treba ešte niečo vylepšiť, e, že v priebehu vyšetrovania, na základe poznatkov z vyšetrovania, pre, prehodnotíme svoju legislatívu, aký je stav veci, aká je, ak, ako postupilo vyšetrovanie. To by zaujímalo moju politickú skupinu a ďakujem vám, pán komisár, za to, že e, sme mohli takto skoro mať aj rozpravu na túto dôležitú tému, ktorá určite zaujíma aj verejnosť. Ďakujem. Ďakujem pekne. A teraz dostane slovo pán poslanec Rís. Nech sa páči. A pani poslankyňa Rís. Ďakujem a pani predsedajúca, chcem poďakovať predrečníkovi pánovi Grottemu. Samozrejme, e, vždy sa toto, vždy to má veľký ohlas v tlači, keď sa, robia takéto, e, keď sa udejú takéto nejaké e, príspevky, prípady. No a tu bola eh, táto nehoda v REN v januári. 15 eh, osôb bolo hospitalizovaných priebehu eh, testovania produktu vo fáze 1, čiže bola to malá skupina zdravých dobrovoľníkov, bol tam teda veľmi, veľmi zriedkavý uh, uh, prípad, uh, takáto nehoda, ale bohužiaľ veľmi vážna. A ešte raz chcem vyjadriť sústrasť rodinám obetí dnes večer teda môžeme pripomenúť, že tieto klinické štúda, štú, skúšania sú vždy nevyhnutnou fázou a pred uvedením e, lieku na trh a Európa musí ostať silná e, vo výskume. Ja som z Belgická, e, ktoré e, vyrába 15 európskych liekov a má obrovskú expertizu v tejto oblasti. Eh, teda eh, otázka na komisára, pokiaľ ide o transparentnosť. Je pravda, pán komisár, že zverejnenie všetkých výsledkov eh, liekov testov že to bude odložené z roku 2016 až na rok 2018, hoci parlament za to veľmi bojoval pri príjmaní novej legislatívy. No a potom, či vo fáze 1 tu bude nejaká paralelná skupina, teda buď to bude skupina, kde pacient dostane silnejšiu dávku bez predbežného testu. To sú všetky tie prípady, ktoré sa udeli v REN. A e, teda mm, obete vlastne dostali túto nahmenú dávku. A vzhľadom na e, mm, teda silnejšiu konkurenciu v tomto sektore mm, určite sú e, rôzne snahy, ale nikdy to nesmie ísť na úkor zdravia a bezpečnosti európskych občanov.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 Než sa lieky dostanú na trh, ešte predtým, než sa vôbec eh, realizuje klinické skúšanie, tak sa lieky e, testujú na zvieratách. Na každú látku e, sa používajú tisíce e, potkanov a ďalších zvierat. Pokusy na zvieratách sú e, neetické, spôsobujú zvieratám stres, bolesť ale takisto sú absolútne nespolahlivé, pokiaľ ide o predpovedanie eh, eh, účinku na človeka. Čiže nie je žiadna záruka, že lieky budú bezpečné len preto, že boli testované na zvieratách. A eh, takéto vedecky nezodpovedné konanie ohrozuje ľudské životy, ako sme videli vo Francúzsku. Podľa francúzského ministra tieto látky boli obsiahlo testované na zvieratách, dokonca na šimpanzoch. Mám teda dve otázky na pána komisára. Je pravda, že Tie látky boli testované na šimpanzoch, hoci je to v Európe zakázané. A budete simulovať používanie spolahlivých modelov vychádzajúcich z ľudského tela, pretože môžeme potom zastaviť to zbytočné e, testovanie na zvieratách. Ďakujem. Teraz na 1,5 minúty pani Rivazi. Ďakujem pekne, pani predsedajúca, pán komisár. Chcem len páslami zareagovať na vašu, vaše vystúpenie. Uh, E, treba oddeliť teda dopadovú štúdiu kritéria, ako sme o tom hovorili pred chvíľou. Čo sa týka e, tohto prípadu, 17. januára 2016 teda e, zomrela jedna osoba v, na klinike v REN a 50 osob má vážne neurologické problémy. A chcem teda vyjadriť aj súcit rodinám obetí Eh, v čom je problém? Eh, netransparentnosť laboratórií, ktoré testujú tieto eh, molekuly. Dostali sme síce protokoly z týchto klinických skúšaní, zverejnila to Národná bezpečnostná agentúra a to bolo 22. januára, ale nedostali sme dva spisy. Jednak pokiaľ ide o tie experimentálne lieky, aké budú mať farmakologické účinky tieto testované lieky. No a takisto sme nedostali preklinické e, štúdie realizované na zvieratách, konkrétne na šimpanzoch to nebolo vôbec e, agentúra zverejnené, agentúra ich nedostala. A laboratórium, portugalské laboratórium, sa um, skrýva za to obchodné nájomstvo. Komisia a vy, pán komisár, máte moc vyvinúť tlak na Európsku agentúru e, pre lieky a liečiva a e, teda treba e, ich žiadať, aby, tak ako žiadala pani Rís, aby sa to neodkladalo do roku 2018, teda uh, publikácia tejto databázy. Je to veľmi dôležité. Vy máte právomoc uh, zatlačiť na nich, aby sa rýchlo zrealizovala a uh, sprístupnila táto databáza údajov. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Pán Penišiny. Ďakujem veľmi pekne za slovo, pani predsedajúca. Vážení kolegovia, počas eh, prvotnej fázy klinickej štúdie sa eh, analizuje farmakologický profil jednotlivých účinných látok a molekúl. A je to veľmi zložitá fáza, ale v každom prípade treba neustále nezabúdať na to, že každý rok sú tu tisíci dobrovoľníkov, eh, tisícky dobrovoľníkov, najmä mladí študenti napríklad, ktorí si nemôžu dovoliť žiadne štúdia a zúčastňujú sa takýchto pochybných alebo pololegálnych štúdií a ohrozujú svoj vlastný život. Výskum, ktorý publikoval jeden prestížny vedecký žurnál a s tým súvisím aj, ako to hovorila pani Rivazi, naďalej hovorilo o tom, že je nevyhnutné dôsledne a plne implementovať medzinárodné pravidla a sledovať každé jedno klinické skúšanie. Mali by sme presne vedieť, čo sa stalo predtým, ako, sa, ako došlo k skúšaniu na ľuďoch, aké dopady malo skúšanie na zvieratách, aké testy boli vykonané predtým, ako bolo vystavenému riziku ľudské životy. To všetko mohlo byť vyriešené, dalo sa tomu zabrániť, pretože treba si uvedomiť, že jedno umrtie a 5 zásadne e, poškodených pacientov je obrovská neúspošnosť a predstavuje to ďalšie potenciálne riziko pre stovky až tisíce ďalších ľudí. Ďakujem len pekne. Teraz v mene ďalších e, politických e, skupín vystúpanie Grosted. Nech sa páči. Ďakujem. Áno, je pravda, že zdravý e, dobrovoľník, ktorý zahynul počas tejto fázy 1, to je e, naozaj dramatický vývoj. Ja vyjadrujem sústrediť e, rodine, ale aj súcit e, rodinám hospitalizovaných e, pacientov. Mm, francúzske ministerstvo e, zdravotníctva teda e, nariadilo vyšetrovanie a ja som rada, že už teraz máme možnosť o tom diskutovať, hoci ešte máme len veľmi čiastkové informácie o celom tomto prípade. Vyšetrovanie prebieha a v prvom rade sa treba vyhnúť tomu, že budeme e, tu robiť nejaké špekulácie, ktoré potom už cirkulujú po médiách. Máme tu protokoly, máme tu klinické štúdie, máme tu obsah vzor, e, teda vzorky, chemické látky a tak ďalej. Vieme si všeličo predstaviť a potrebujeme teda transparentnosť. Ale treba pripomenúť to, že tieto klinické štúdie sú absolútne nevyhnutné, aby sa mohli na trh dostať inovatívne rieky, ktoré budú užitočné pre pacientov. A bohužiaľ, e, respektíve našťastie tieto, eh, tieto eh, nehody sú mimoriadne, mimoriadne zriedkavé. Eh, možno sa treba zamyslieť nad nejakým novým nariadením, ktoré by stanovalo povinnosti napríklad pokiaľ ide o informovanie v tejto fáze 1 a to nariadenie by sa malo uplatniť čo najrychlejšie, je to absolútna priorita a je to dôležité a práve preto e, žiadam komisiu, aby zodpovedne konala a spolu s, teda s agentúrou, pokiaľ ide o vyšetrenie tohto spisu. Ďakujem pekne. Ďakujem. Pán Parňo. Ďakujem pekne, pani predsedajúca, vážený pán komisár. Tá dráma a tragédia z REN e, na, sa nás dotýka vo viacerých bodoch. Poprvé, e, francúzske zdravotnícke úrady e, až štyri e, Eh, dni po eh, eh, teda v tomto prípade boli informované. Informácie súvisiace s experimentálnymi protokolmi budú dostupné verejnosti, ktorá má právo poznať všetky účinky liekov, ktoré sa predpisujú. Pokiaľ sa príjme nariadenie z roku 2014, E, tiež dosiahneme pokrok v oblasti transparentnosti a teda tieto štúdie nebudú považované za obchodné tajomstvo po schválení uvedenia konkrétneho lieku na, na trh. E, vyhlásenie farmaceutických firiem, ale aj um, lieči, e, agentúry pre lieči, lieky a liečiva um, ukazuje, že, treba, že je tu snaha posilniť určitý priemyselný uh, Eh, protekcionizmus a ako by malo byť firmám povolené trošku scenzurovať tie všetky správy, než sa liek dostane na trh a to je e, neobhajiteľné. E, teda absolútne zverejnenie všetkých týchto e, správ musí byť podmienkou, ktorá ubezpečí európskych občanov bezpečnosti. No a po e, tejto dráme v REN e, je zjavné, že toto nariadenie, ktoré sa má uplatňovať od konca roku 2016, e, musíme sledovať veľmi pozorne, e, pokiaľ ide o požívané lieky alebo indikácie, na ktoré je možné Eh, ich eh, považovať za účinné. A eh, je tu potenciál zneužitia a mm, nových zdravotných škandálov, preto žiadam komisiu a Európsku agentúru pre lieky liečiva, aby veľmi pozorne sledovala tieto praktiky. Nezabúdajme, že tu bol aj ten škandál Mediator, ktorý súvisel s použitím mm, mimo schválenia na uvedenie na trh. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Ďalej má slovo Pani poslankyňa Reid, nech sa páči, máte jednu minútu. Vážená pani predsedajúca, hovorím ako farmakológ, ktorý sa účastnil viacerých klinických skúšaní, tak obchodných, komerčných ako aj akademických. Veľmi dobre viem, ako toto skúšanie je veľmi dôležité v rámci farmakologického vývoja. Ale samozrejme, celý tento proces naráža na mnohé ťažkosti a mnohé liečiva, ktoré používame dnes, ako napríklad aspirín, by pravdepodobne neboli v tomto novom systéme schválené. Čo sa týka histórie a vlastne vôbec vývoja európskej legislatívy, ktorá upravuje klinické skúšanie, moja skúsenosť je taká, že tieto výsledky nie sú veľmi úžasné. V v Spojenom kráľovstve Európska smernica o klinickom skúšaní z roka 2001 veľmi skomplikovala život nám všetkým, ktorí sú vo farmabiznise aktívni. Týka sa to napríklad aj môjho odvetvia, kde som pracovala v takom malom výskume, ktorý mal menšie rozpočty a nás to prakticky zničilo. Výrazným spôsobom sa to ďalej pozmení ešte aj plnou implementáciou európskeho nariadenia, ktoré vstúpi do platnosti tohoto roka. Bude to zlepšenie? Pochybujem. Čo sa týka transparentnosti, UKIP silne podporuje transparentnosť v klinickom skúšaní, ale sme presvedčení, presvedčení, že britský parlament a nie Európska únia by mali mať na starosti regulovanie tohoto procesu. Ďakujem pekne za slovo. Ďakujem veľmi pekne. Vážený pán Fernández, máte minútu a pol, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, vážená pani predsedajúca. Vážený pán komisár, v prvom rade dovolte mi vyjadriť svoju úprimnú sústrasť s rodinami obetí a zároveň im prajem rýchle zotavenie teda tým piatim ľuďom, ktorí ešte naďalej sú v nemocnici. Dobrovoľníci, ktorí sa zúčastňujú klinických skúšaní, vedia, že podstupujú isté riziko, ale toto riziko musí byť minimalizované, kontrolované a zároveň e, musí byť zabezpečené, aby toto riziko bolo kompatibilné s tou dôležitosťou a relevantnosťou daného klinického skúšania. Tá situácia, o ktorej diskutujeme, teda tá udalosť, ktorej došlo vo Francúzsku, v REN, kde vedľajšie účinky eh, spôsobili až umrtie, to všetko si vyžaduje plne transparentné vyšetrenie a jednoznačné zverejnenie výsledkov. Ak nezistíme, čo boli reálne dôvody, čo spôsobilo túto situáciu, nebudeme úspešní. Je naozaj dôležité, aby sme mali eh, prístup k všetkým správam, eh, k medicínskym a eh, farmakologickým analýzám a takisto aj k výsledkom pitiev. Na základe týchto správ budeme presne vedieť, čo spôsobilo túto katastrofu, toto katastrofálne zlyhanie a zároveň je nevyhnutné, aby toto vyšetrenie alebo vyšetrovanie bolo dokončené čo najskôr. Nič sa nesmie stratiť, nič sa nesmie skryť, všetko musí byť zverejnené. Musíme zistiť, čo spôsobilo tieto udalosti a zároveň eh, chcem požiadať komisára, aby výsledky pitvy, rovnako ako medicínske záznamy a zdravotnícke karty, eh, aby boli zverejnené, ak ešte nie sú, a zároveň, aby k nim mala prístup aj verejnosť. Ďakujem pekne. Pani Calderon Ruiz, ďakujem veľmi pekne za slovo. Pani predsedajúca, ďakujem pekne Eh, treba si uvedomiť, pán komisár, že klinické skúšanie je kľúčové preto, aby sme zabezpečili bezpečnosť a účinnosť jednotlivých látok tak aby tieto klinické skúšania prebehli plnohodnotne a účinne, je dôležité, aby ľudia boli ochotní sa ich zúčastňovať, ale zároveň, aby ich bezpečnosť bola naplnohodnotne zabezpečená. Zároveň je nevyhnutné uvedomiť si, že tieto skúšania nie sú vždy úplne bežné. A zároveň si musíme uvedomiť, že v týchto chvíľach nemáme ešte všetky dáta v rukách ohľadom toho, čo sa stalo a nemôžeme príjmať žiadne rozhodnutia, najmä nie pod e, nejakou rýchlosťou. Častokrát ale dáta sú bránené alebo nesprístupnené kvôli obchodnému tajomstvu. E, sú tu rôzne tlaky zo strany e, jednotlivých súkromných firiem ale na druhej strane musíme vyvažovať tieto ochranu, ochranu súkromia alebo ochranu obchodného tajomstva zájmom verejné zdravie. Je nevyhnutné, aby sme prijali nové opatrenia, ktoré budú zlepšovať a zvyšovať transparentnosť a zároveň budú zlepšovať bezpečnosť pacientov a nevyhnutným spôsobom aj zlepšia možnosť vyšetrovania, tak aby sme dokázali jednoznačne e, nachádzať nové látky proti novým a objavujúcim sa chorobám. Ďakujem veľmi pekne za slovo, e, vážená pani predsedajúca. Vážený pán komisár, akým spôsobom hľadať nové lieky a ako zároveň znižovať riziko ktoré to môže spôsobovať pre ľudí a pre tých, čo sa zúčastňujú tohoto výskumu. Ako pokračovať o výskume, ako to zlepšovať. To sú základné otázky, ktorým čelí celý systém zdravotníctva, o ktorom práve diskutujeme. Vedecké napredovanie a vedecký výskum nám umožňujú zachraňovať tisícky, milióny životov vďaka novým liekom, vďaka novým prístupom a novým liečbám. A dokážeme odstraňovať stále väčší počet chorôb ale vyžaduje si to, aby celý tento systém bol upravovaný jednoznačným a transparentným systémom legislatívy. Nemôže to byť nejaká nadmerná legislatíva s veľkými eh, kritériami a bremenom pre členské štáty. Odpoveď je viac transparentnosti, viac zdieľania informácií. Nedávne udalosti z Francúzska by mali byť adekvátnym stimulom preto, aby sme pokračovali v tej ceste, ktorú sme si vytýčili prednedávnom. Znamená to, že musíme zabezpečiť to, aby sme tu mali dostatočne dobrú a širokú platformu, v rámci ktorej dokážeme minimalizovať rizika a zároveň dokážeme maximalizovať benefity klinického skúšania. Takže, pán komisár, chcem vám zablahopriať k vášmu rozhodnutiu, aby sme vytvorili Európsku databázu klinických skúšaní, ktorá to má podporiť. Ďakujem pekne. Ďalej má slovo pán poslanec Kaputo na jednu minútu. Ďakujem pekne za slovo, pani predsedajúca. E, v súvislosti s klinickým skúšaním, tak blahobyt a ochrana e, pacienta sú zase na druhej strane vyvažované alebo vykupované ekonomickými záujmami. Tragédia vo Francúzsku sa nemusela stať. 5 e, vážne postihnutých a jeden mŕtvy, to je veľké zlyhanie, najmä v súvislosti s vývojom nového liečiva. To je veľmi tvrdý a nekompromisný fakt. V tomto smere je dôležité uvedomiť si, že otázka otázka bezpečnosti pri skúšaní musí byť eh, prvoradá eh, v roku, e, teda v rozhodnutí z roku, z roku 2004 e, sú jednoznačné opatrenia, ktoré treba dodržiavať. Zároveň nesmieme dovoliť, aby došlo k ďalším tragédiám. Nariadenie, ktoré bolo schválené v roku 2014, e, vyžaduje, aby bolo čo najviac informácií poskytnutých ešte predtým, ako je liečivo poskytnuté ľudským pacientom, teda ľuďom. Zároveň je nevyhnutné, aby všetky informácie boli k dispozícii aj prostredníctvom Európskej databázy klinických skúšaní, ktorá bude prístupná verejnosti už počas prvej fázy klinického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 Ďakujem, pani predsednička. Um, pán komisár, ja tiež sa chcem pridať k tým, ktorí uh, vyslovili sústrasť uh, rodinám obeti tohoto tragického prípadu a všetci vieme, že uh, tento tragický prípad jasne ukazuje, že nariadenie, ktoré bolo prijaté v apríli 2014, mm, treba naplniť čo najskôr a možno aj zmeniť, pretože v tomto nariadení tieto skúšky v prvej fáze nie sú zahrnuté, ako som pochopila. A teraz, keď hovoríme o databáze a očakáme, že to pomôže, keď hovoríme o keď sa pozrieme na archívy, tak vidíme, že v septembri 2014 komisia povedala, že v decembri 2014 všetky prípravy budú hotové a začne práca na databáze. Takže prečo to trvá tak dlho? A Ja vás želám, aby ste dali viac informácií o databáze, čo bude obsahovať ako dostupnosť a tiež zhody, prečo to trvá tak dlho. Vážení kolegovia, toto bola posledná pripomienka. Teraz ideme e, k spontánnej rozprave Každý aj. Teraz má slovo pán Polčák. Nie za udelenie slova. Ďakujem pani predsednička za slovo. Som presvedčený, že žiadna klinická skúška by nemala skúsiť, skončiť takou tragickou bilanciou mŕtvych a zranených, ktorí sú hospitalizovaní. Na druhej strane chcem vyjadriť úprimnú sústrasť. A na druhej strane si myslím, že tie závery sú pomerne prečasné a táto rozprava um, predchádza tomu, čo má priniesť objektívne zistenie. Preto som sa tiež prihlásil na toto vystúpenie. Chcem podporiť snahu pána komisára získať čo najviac objektívnych informácií k tejto veci a až potom hodnotiť aj na politickej úrovni, čo sa stalo. Nechcem sa zapájať do zápasu či do sprintu silných výrokov na túto tému, keď tieto objektívne informácie šikujú. Tým by som chcel podporiť e, pána komisára na rozdiel od predchádzajúceho príspevku v minulom bode rozpravy. Teraz pán Marias. Ďakujem, pani predsednička. Hovoríme o transparentnosti a kontrole počas e, klinických e, skúšok a Hovoríme o tom vzhľadom na um, nedávne udalosti o 5 osôb ešte z časti eh, je hospitalizovaných a z časti borezných života. Výskum má za cieľ eh, tvorbu nových liekov a využívanie týchto látok. Európska unia investuje v do klinických skúšok, hovoríme o 20 eh, miliardách eur ročne. Preto nemôžeme dopustiť e, nedostatok transparentnosti týchto skúšok a napriek tomu sú prípady, keď sa snažia skrývať výsledky e, týchto výskumov a aj predklinických výskumov. Firmy e, chcú publikovať len výsledky výskumov, ktoré sa podarili a musíme sa postrať o to, aby všetky farmaceutické firmy informovali o všetkých svojich činnostiach tak, ako to odporúča Medzinárodná zdravotnícká organizácia. Teraz pán Ferrara. Ďakujem pekne, pán predseda. Mm, pán komisár, občania musia mať dôveru v zdravotnícke orgány, eh, etické výbory eh, v eh, verejných aj súkromných orgánoch, ktorí skúmajú e, vývoj nových e, liečiv. No aby sme to zabezpečili, musíme e, zabezpečiť právo na transparentnosť. Všetky údaje sa týkajú nových liečiv v novej fáze a všetky testy, ktoré sa vykonávajú, musia byť verejne dostupné a musia byť predmetom dohľadu verejnosti. Potrebujeme verejné správy s orgánov, ktoré riešia etiku a tiež e, e, firmy, ktoré sú v tom zúčastnené. Všetci tí, ktorí vykonávajú klinické skúšky, musíte umožniť e, dohľad verejnosti, kontrolu, usmernenia a etické pozornie týchto skúšok Ehm, máme záujem o to, aby sme videli výsledky eh, týchto vyšetrovaní a eh, nemá, eh, no, aby žiadne záujmy prečili mm, pravdu a transparentnosť. Chcem sa prijať k tým, ktorí chcú vyjadriť svoj žiaľ k týmto udalostiam. Transparentnosť je dôležitá a pán komisár, máte slovo. Čia, Ďakujem, pani predsednička. E, ctení poslanci, v prvom rade chcem povedať, že um, pravdivosť a transparentnosť klinických e, skúšok je podstatná a e, treba vedieť, že ktoré klinické skúšky vykonáva kto a kde a aké ich účelové výsledky. A to veľmi um, v úzkej spolupráci s EMA chcem zodpovedať na konkrétnejšie podrobnosti, pretože um, to bol e, veľký problém, e, že máme technické e, problémy v súvislosti s údajmi. A keď hovoríme o takejto tragickej udalosti vo Francúzsku, ako viete, vyšetrovanie aj francúzskými orgánmi, aj policiou prebieha a Príčiny e, týchto incidentov sú ešte neznáme. E, je tu pár klinických skúšok, ktoré prebiehajú. E, no, tiež vyšetrovanie prebieha, ale nemôžem sa k tomu ešte vyjadrovať. Z hľadiska teraz žiaľ nie je vhodné sa k tomu vyjadrovať, pretože je to veľmi citlivá situácia. Ja plne verím, že čo skoro budem vedieť všetky podrobnosti, no musíme to um, preveriť, čakať a počkať, kým uh, vyšetrovanie bude skončené a potom budeme pripravení uh, klásť všetky otázky o transparentnosti, ale takto teraz uh, vyšetrovanie prebieha a žiaľ, nemáme žiadne možnosti zasahovať. Ďakujem za vaše uistenie, pán komisár, cení poslanci,